Mr. Mr. President. Vážený pán predseda, vážení poslanci a poslanky Európskeho parlamentu, dovolte mi vysvetliť, a vyjadriť poďakovanie za možnosť vystúpiť tu pred vami, a pred snemovňou zastupujúcou občanov Európy som naozaj rád, že som s vami mohol diskutovať o témach, ktoré sú tak dôležité pre všetkých Európanov zdravie, zdravý život. To všetko je kľúčová súčasť, najmä ak je to prepojené aj so zdravými potravinami, so zdravým jedlom. Európa musí byť lídrom na svetovej úrovni ehm, vo všetkých oblastiach. Zdravie eh, potra- zdravie zvierat, dobré podmienky života zvierat, ale aj zároveň kvalitné potraviny, to sú témy, kde môžeme ukázať všetkým ostatným, ako napredovať ďalej. Dá sa povedať, že Európska únia je zatiaľ na svete najlepším spôsobom, ako sa eh, ako brániť eh, ľudstvo pred vojnami, nenávisťou a inými eh, zlými chorobami. Ako lekár môžem povedať, že zdravie a štandardy bezpečnosti potravín v Európe sú tým najlepším príkladom pre svet, ako dokázať zabezpečiť zdravie každého jedného človeka. No a ako politik môžem povedať, že distribúcia všetkých farieb, modrej, červenej, žltej, zelenej a ostatných, sa vlastne plne spájajú a plne naplňajú v zdraví, vážení poslanci, poslankyne. E, pre mňa, ako pre litovského poslanca e, a niekdajšieho deportovaného občana Litvy, byť tu v Európe pred Európskym parlamentom je veľmi emocionálna téma, možno taká jedna anekdota od mojho detstva som sníval o tom, že budem v tejto pozícii, keď som behal po sibirskej tundre. Ale teraz eh, vážnejšie. Pravda je taká, že som sníval o lepšej e, budúcnosti, o krajšom živote, kde budem môcť pomáhať ľuďom žiť e, spravodlivejšie a, a zdravšie. A to sa mi zdarilo, zdarilo celý život. E, drahí priatelia, ak súhlasíte a ak ma schválite v mojej funkcii, zasvetím svoj život tomu, aby som pomáhal ľuďom žiť zdravšie a bezpečnejšie. Môžem vám slúbiť, že na tom budem pracovať a budem spolupracovať s vami, pretože spoločne to dokážeme. Dovolte mi ešte povedať jednu ďalšiu dôležitú vec Toto je našou Bibliou, to zmluva o Európskom spoločenstve, je tu článok 16, odsek 9. V tomto sa píše, že predsedníctvo rady budú zastávať členské štáty a to na základe rovnocennej rotácie. Toto bol môj návrh ešte pri formovaní e, Európskeho dohoveru aby to bolo slovo equal rotation, tieto slova. To bol môj návrh, keď sme formovali Európsku zmluvu, aby to bolo na rovnakom postavení, na báze rovnakých rokov. A to isté potrebujeme aj pre zdravie v Európe, aby sme boli na rovnakom základe, rovnakom právnom postavení. Grazie commissario per eh, aver eh, Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste odpovedali za, na všetky naše otázky a ďakujem, že ste zároveň dokázali dodržať aj časové obmedzenia v rámci toho ping-pongu otázok. Ten e, časový limit je niekedy veľmi obmedzený, pretože niekedy si to žiada viac času, aby ste dokázali odpovedať. Také sú ale pravidlá, ktoré sme si vytýčili, pretože to sú v zásade tie základné limity, ktoré obmedzujú naše možnosti. Takýmto spôsobom sme naplnili aj náš hearing, naše vypočutie, e, takže môžem oznámiť že prerušujeme stretnutie, schôdzu bude pokračovať stretnutím koordinátorov, aby sme posúdili a zhodnotili toto vypočutie. A dnes vlastne sa stretneme o tretej popoludní, ako koordinátori budeme hodnotiť e, výkon dezignovaného komisára v rámci dnešného vypočutia. Chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za spoluprácu. Ospravedlňujem sa, že som občas musel zabúchať kladivkom, ale je to dôležité, aby sme sa vtesnali do toho vytýčeného času, ako nám určuje aj nariadenie. Ďakujem a vidíme sa neskôr.